ustanovenia začnú rokovania. Príslušné výbory urobili korigendá troch schválených textov, znova podľa príslušnosti stanovenia rokovacieho poriadku. Tieto zmeny budú považované za schválené, ak žiadna politická skupina alebo teda minimálny počet poslancov nepožiada o hlasovanie. Tie opravy, tie korigenda sú na stránke Európskeho parlamentu a tie zmeny budú zapracované.